a pokračuje sa rokovanie zatiaľ o 9. E, program rokovania bol už zverejnený a je k dispozícii na, na internete.